Uh, Ďakujem pekne. No a dostávame teraz sa k, dostávame sa k otázkam na komisiu. Bude to pomerne krátke, pretože máme už polhodinové meškanie. Musíme skončiť do 20.30, aby tlmočníci mali čas sa trochu zotaviť. Dobre, ďakujem pekne. Pani Hedegard. No a otázka 17. Pani Hedegard, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ja vám slubujem, že budem reagovať veľmi e, stručne, pretože ten dokument, o ktorom hovorí no, tu pán poslanec, nie je to dokument, ktorý prijala komisia a jeho vydanie nebolo autorizované. Dnesko tento mesiac komisia chce prijať oznámenie e, pre radu a komisiu s vyhodnotením na výhody a náklady 30-percentného e, alebo zvýšenia na 30 e, redukcie skleníkových plynov. E, Rada pre životné prostredie 15. marca vo svojich záverov toto zvýšenie žiadala, takže nemusím ani hovoriť, že sme mali veľmi málo času, myslím však, že to je veľmi dôležitá debata a potom samozrejme neskôr budeme musieť sa venovať detailom Okrem toho toto oznámenie, e, tak ako bolo prezentovanie v rámci smernice o ETS, e, analýzu energeticky náročných sektorov, e, ktoré s ohľadom na Kopenhagen čelia riziku uniku uhlíka. No ale dovolte mi povedať, že komisia nezamýšľa prijať rozhodnutie deň potom, keď bude vydané toto oznámenie o zvýšení na 30 Je to len jeden z krokov, aby sme zaistili, že keď budeme mať e, diskusie o, o e, e, cieľoch redukcií, že budeme mať základy východiska pre diskusie. Takže toto je dôležité, na to potrebujeme analýzy, náklady, konkrétne čísla, tak aby sme mohli viesť informovanú debatu a ja dúfam, že aj parlament sa týchto diskusí bude zúčastňovať. Ďakujem pekne. Pian Žiobro, máte 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. V tomto dokumente sa ukazuje, že keď tento cieľ má byť dosiahnutý, že to bude mať vplyv na strednú a východnú Európu. Komisia síce tvrdí, že si to vyžiada určité finančné prostriedky a tieto prostriedky treba hľadať v štruktúrálnych fondoch týchto krajín. Znamená to teda, že budeme tu presýpať e, finančné prostriedky, napríklad cestná infraštruktúra. Hm, použijú sa financie z tohto cieľa na iné ciele. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja dúfam, že ehm, pán poslanec bude uznávať, že nebudem sa púšťať do detajlov jedného návrhu a informácie, ktoré unikli. Nie. Ja som počas vypočutia povedala, že ja si myslím, že mali by sme nás zaujímať, že keď míňame peniaze v Európskej únie na rôzne účely, tak rovnako treba zaistiť, aby rôzne projekty teraz napríklad e, tu zaznela infraštruktúra, že musia byť klimaticky neškodné. Takže ak e, do roku 2020 chceme prijať 30-percentné zníženie, tak myslím, že v, tejto, v tomto momente nikto nemôže dať konkrétnu odpoveď, pretože čakáme na analýzy a konkrétne čísla. No a poslanci sa určite budú zúčastňovať zúčastňovať rozpravy. No a teraz tie otázky pán Tykau, pani Tykau a pán Davis. Pani Tykau, ďakujem veľmi pekne, vážená, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. My sme dnes hlasovali o správe o zmene smernice energetickej účinnosti budov. Toto je začiatok nového procesu. No a dúfam, že sa nám podarí znížiť energetickú spotrebu budov my však potrebujeme financovanie a dúfame, že získame vašu podporu a pre nárast kvót z ERDF a rovnako na vytvorenie nového eh, fondu na zvýšenie efektivity. Ďakujem pekne. Teraz pán Davis. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, neukazuje otázka skutočne rozsah toho problému, ktorý, ktorému čelíte. Mnohí poslanci mnohé vlády e, zastúpené na rade nepri, neuznávajú potrebu naliehavých krokov na boj proti klimatickým zmenám. Oni v období ekonomickej prosperity príjmajú hociaké ciele, ale teraz e, počas krízy e, nie, nie až tak ochotne príjmajú konkrétne kroky. Čo plánujete urobiť? Pani komisárka, nuž na začiatku ja by som si rada prečítala, e, čo ste dnes odsúhlasili o energetické účinnosti budov. Určite je, sa dá mnohé zlepšovať a sú aj alternatívne finančné modely, ktoré sa dajú využívať. Takže je e, v záujme tých, ktorí sa starajú o budovy, aby boli energeticky efektívne. Takže skutočne je množstvo spôsobov, ako to urobí, urobíte, čo si nevyžaduje až tak veľa finančných prostriedkov. Ja súhlasím s otázkou, že jedna z oblastí, kde sa v Európe dá urobiť oveľa viac, to je energetická účinnosť našich budov. Tam je skutočne skrytý obrovský potenciál a je nezmyselné, že plýtvame energiu, ktorú nikto nevyužíva kvôli neefektívnemu využívaniu. No a Chris Davis, ja by som chcela povedať, že ja som sa snažila vyriešiť to, pretože napriek všetkým diskusiám, vy ste o tom už hovorili, ja si však myslím, že aj keď IPCC eh, by mal napravať chyby, ak nejaké zistí, ja som dodnes eh, eh, neprišla na nič, čo by bolo proti hlavným nálezom vedy. A to hm, hm, hlavnému nálezu, že Musíme čeliť tejto otázke, musíme ju brať vážne a myslím, že sú to aj mnohé ďalšie dôvody, tak aby aj klimatickí skeptici súhlasili e, so zbytkom, že je skutočne dôležité ak tu Európa nebude ambiciozná, tak sa veľmi bojím, že stratíme veľa času, e, budeme mať nevýhodu vo vzťahu k našim konkurentom Nejde tu len o taký nejaký prí, e, prípad, že ak e, e, tu prehráme, že stratíme len pracovné miesta. Myslím si, že keď budeme príliš váhať pre, po dlhé roky, tak stratíme množstvo pracovných miest a ja som veľmi rada, že nová britská vláda zdá sa, že tiež má veľké ambície v oblasti klimatických zmien a to je dôležité pre nás všetkých. Ďakujem pekne a prechádzame na ďalšiu otázku. Otázku číslo 18 pani Keringer de Oedenberg o činnosti komisie v oblasti autorských práv. No a slovo ako prvý dostane komisár Barnier na svoju reakciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať pani Geringe de Odenberg za jej otázku. Je to jadro diskusí o autorských právach a internete. Často sa tieto práva predstavujú ako prekážka pri budovaní jednotného digitálneho trhu, ale to nie je spravodlivé, pretože umelci môžu predávať to, čo vytvárajú a e, investície sa im vracajú. Neplatí to iba pre kultúru, to veľmi dobre pozná pani Geringe de Oedenberg, ale platí to aj pre priemyselné inovácie, čiže návrat investícií, aby bolo možné ďalej tvoriť. Tento biznis model, ktorý podporuje autorské práva, existuje už e, stovku rokov, ale vyvíja sa to s technickým pokrokom. Rádio, televízia, kábel, internet, e, satelity, vždy nové technológie umožňujú nové ekonomické modely. Mení sa aj predaj a autorské práva. Takže, vážení prítomní, nechcem meniť radikálne autorské práva, chcem chrániť tvorbu a chcem, aby tu bol právny rámec a aby vznikali nové hospodárske modely. Ja som to oznavil aj počas vypočutia 13. januára a budem sa riadiť touto zásadou. A um, bude to spolu s vami digitálna agenda z 19. mája uh, pod E, taktovkou dynamickej kolegyne Nelly Kr sa týka autorských práv a internetu a ja príjmem tri iniciatívy v tomto duchu. Najskôr návrh rámcovej smernice o spoločnom riadení autorských práv. Ide o to, aby e, spoločné riadiace podniky sa mohli lepšie zorganizovať a ponúkať nové internetové e, služby, napríklad One Stop Shop, taktiež treba zosúľadiť pravidlá, aby sa dali stanovovať ceny, aby e, bol návrat investícií, aby to bolo všetko transparentnejšie. A po druhé, smernice o ojedinelých dielach musí tu byť právna istota, aby bolo, bola podpora, podporená digitalizácia Takže spoločná definícia takýchto diel a v tretí návrh, zelená kniha o audiovizuálnom a internetovom obsahu. Ide o to, eh, aby vznikali nové služby eh, video on demand a v roku 2011 budeme e, konzultovať e, mnohé e, zainteresované strany, pridaná hodnota internetu a pokúsime si vyjasniť existujúce pravidla. Ide o to zamyslieť sa nad úlohou technológie pri vytváraní a obmeďovaní technických obsahov digitálna tlač a boj proti falšovaniu a teda celému tomuto e, šedému hospodárstvu. Ja chcem Európu, ktorá vytvára nové hospodárske modely. Nemám žiadne predsudky, e, pokiaľ ide o typ návrhov legislatívne alebo nejaké iné, taktiež nie som dogmatický, e, nechcem mať jednotné riešenia, ale chcem využiť túto novú dynamiku na oživenie jednotného trhu. Hovoril o tom aj Mario Monti vo svojej správe, aby sme naozaj mali hospodárstvo v tejto kultúr, kultúrnom odvetvi. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz pani Odenberg, doplňujúca otázka na pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Ja vítam vaše iniciatívy No a moja doplňujúca otázka sa týka zelenej knihy z roku 2008 o duševnom vlastníctve. Komisia pripúšťa, že systém výnimiek z autorského práva z roku 2008 nesplňa všetky požiadavky a tiež nezohľadňuje e, rovnováhu medzi užívateľmi a autormi. No a rovnako povinné výnimky za autorského práva nie sú ešte dostatočné, ako keby ste potrebovali, ako sú knižnice pre zrakovo postihnutých. Mňa zaujíma, aké iniciatívy príjme komisia s ohľadom na tieto výnimky. Ďakujem. Commissioner. Madame la députée, euh, Pani poslankyňa, vy ste sa pýtali aj k niečomu, teda postup komisie a chcete, aby som sa vyjadril k použitiu článku 118 zmluvy. Môžem vám povedať, že toto nie je smerovanie, ktoré sme si zvolili. My chceme mať regulačný rámec pre celoeurópske licencie, tým sme mohli účinnejšie dosiahnuť cieľ a nemať e, nový typ právnych titulov centralizovaných. A chcem vám povedať, táto zelená kniha je veľmi dôležitá. Môžeme tam položiť otázky, posunúť sa vpred s myšlienkami, napríklad e, problematika nevidiacich. Hovoríte, prečo nie sme ambicioznejší pri vytváraní jednotného európskeho autorského práva, ale vedzte, že najväčší, e, najväčšia prekážka E, spočíva v tom, že na to, aby bol účinný, tak takýto titul by musel e, prevládať nad národnými právami, takže ten európsky právny titul by e, prevládal nad národnými autorskými právami a to sa nám zdá kultúrne a politické, politicky zložité. Aj keby s tým súhlasili členské krajiny, tak by to malo dosť obmedzený dosah, pretože by sa to neuplatňovalo na staré diela, e, vzťahovalo sa, by sa to iba na nové diela, takže napríklad nie na tie už existujúce hudobné e, kúsky. Preto chcem pracovať na smernici aj pre ojedinele dieťa, e, pardon, diela, ale chcem predtým skonzultovať vás, Európsky parlament a takých zaangažovaných poslancov, ako, akým ste vy. Doplňujúca otázka, pani Ziko. Pani Tikau. Ďakujem. Pán eh, komisár, otázka. Zamýšľate revíziu smernice o autorských právach v informačnej spoločnosti? Hovorím to v súvislosti s tým, že potrebujeme právnu istotu v tejto oblasti. Eh, výnimky eh, boli v rôznych štátoch rôzne vykladané Takže tu máme rôzne rozhodnutia k tým istým prípadom v rôznych členských krajinách a práve preto je užitočné revidovať túto smernicu pr- pr- e, pr- prostredníctvom alebo cez perspektívu Lisabonskej zmluvy. Nech sa páči, pán komisár. Pani poslankyňa, aby som jasne odpovedal, zatiaľ nemáme v úmysle pozmeniť katalóg s výnimkami z roku 2001. Myslím, že máme e, naozaj pragmatický postup, tie tri iniciatívy, ktoré som uviedol. Takže v tomto rámci budeme zaobchádzať aj s tými obavami, ktoré ste tu predniesli. Nebudeme meniť katalóg výnimiek. A teraz ideme k otázke číslo 19 pána Kellyho. Ide o mapu štátnej pomoci EÚ. E, vítame v tejto súvislosti pani e, komisárku Malmström, ktorá bude odpovedať za komisiu. Much, uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Požiadali ma pán e, Almúňa ma poprosil, aby som zodpovedala túto otázku. Nevidím tu pána Kellyho. A, on ma asi vidí. A, tam ho vidím. Nuž, ďakujem, pán Kelly. Ak e, máme zabezpečiť kontinuitu, Eh, regionálneho rozvoja. Komisia sa rozhodla v roku 2006, že zoznam regiónov, ktoré by mali byť na tejto spomínaj eh, mape, by sa mal vzťahovať na obdobie 2007 až 2013. V svojich usmerneniach pre eh, regionálnu pomoc komisia uznáva, že môže vzniknúť situácia, kde by sme mohli urobiť úpravy a zmeny preto členské krajiny dostali možnosť urobiť strednodobú revíziu týchto map, pokiaľ ide o e, pomoc e, pridelenú podľa článku 107.3c dohody o Európskej únii pokiaľ ide o 3 lomeno 17, e, využili, rozhodli sme sa využiť túto možnosť. Členské krajiny môžu v tejto revízii nahradiť až polovicu týchto regiónov, ktoré momentálne splňajú podmienky pre pridelenie pod, eh, pod pomoci. Za určitých pod, mod, podmienok je možné zvýšiť intenzitu pomoci eh, regiónom, ktoré už sú oprávnené poberať túto pomoc. Táto oprávnenosť znovu pridelených regiónov a možné navýš, navýšenia v rôznych intenzitách je e, realizovaná na základe dát Eurostatu na základe pre priemerov na hlavu a tiež e, e, pokiaľ ide o regióny tretej úrovne, pokiaľ ide o e, údaje na, na občana, takisto regióny znevýhodnené. Skutočnosť, že len tri štáty sa rozhodli informovať o, o úpravách nám ukazuje, že vzhľadom na ekonomickú krízu e, nedošlo k zásadným zmenám potreby poskytovať túto pomoc. Kelly. Ďakujeme, pán Kelly. Ďakujeme za vašu odpoveď. Je pre mňa prekvapivé, že len tri krajiny o to zažiadali. Je to naozaj neuveriteľné. Ja som z regiónu, kde došlo k strate e, tisícov pracovných miest a dnes práve v tento deň e, došlo k strate 800 pracovných miest v jednej spoločnosti v mojej juhoírskej oblasti. A tu ide naozaj o 0% e, GDI. E, dúfam, že sa to zmení, pretože ak sa to nezmení, že ak vláda nemôže, nebude môcť aplikovať a, a, a pomoc, tak to je veľmi represívne, malo by sa to zmeniť. Takže komisia by mala asi zvoliť inú stratégiu, pretože táto mapa, podľa mňa, mapa štátnej pomoci EÚ je zastaralá. Ďakujeme. Pani komisárka, chcete odpovedať? Nuž, ako ste boli povedali, e, mohlo by to e, vyzerať zvláštne, že len tri krajiny zažiadali, ale je tomu tak. Čísla z dnešného rána to dokazujú. Samozrejme, že množstvo členských krajinách v mnohých oblastiach e, trpí výrazne e, ekonomickou krízou, ale možno, že tieto e, štáty nachádzajú iné spôsoby, ako zvládať túto situáciu, pretože ako sme videli, len veľmi málo členov zažiadalo. 17 krajín malo tú možnosť a len 3 ju využili. Takže Základný účel dlhodobého programu je samozrejme, že by sme mali mať kontinuitu pre tie regióny, aby mohli vedieť plánovať a sú tu samozrejme aj iné prostriedky na riešenie krízy než tieto. Som však presvedčená, že pán komisár Almunia veľmi rád s vami túto vec e, prediskutuje v nejaký neskorší okamžik. Ďakujeme, pani komisárka. Otázka čísla 20 pána Poselta týkajúca sa policajnej spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou. Nech sa páči, pani komisárka. Yes, thank you. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj vám, pán posel, za otázku o tejto veľmi dôležitej téme. Cezhraničná spolupráca policií a policajných zbojov krajín, ktoré susedia z EÚ, je v kompetencii členských štátov, ale Európska únia podporuje bilaterálnu spoluprácu medzi členskými štátmi a Ukrajinou hlavne prostredníctvom Europolu. 4. decembra minulého roku bola prijatá dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Ukrajinou. No a to umožní koordináciu práce v boji proti medzinárodnému organizovanému závažnému zločinu a terorizmu. strategická dohoda neumožňuje výmenu osobných údajov podozrivých. Pretože to sa môže diať len s krajinami, ktoré s Europolom prijali operačnú dohodu. No a predtým, než budú prijaté takéto operačné dohody, e- Ukrajina musia prijať zákon, musí prijať zákon o ochrane osobných údajov a prijať dohovor e, rady z roku 1981. No a to je súčasťou širších priorít komisie a to eh, vytvoríte eh, režim osobných údajov na ochrane v súlade s európskymi štandardami. No a príslušné policajné orgány potom bude môcť Európska únia podporiť. Európska únia tiež podporuje finančne policajnú spoluprácu s Ukrajinou tréningovým projektom, čím sa zvyčuje kapacita ukrajinskej policie a misia EU BAM, čo je misia Európskej únie na pomoc hraničných, hraničných kontrol a pohraničných e, stráží. No a minulý rok sa zlepšila spolupráca prostredníctvom programu medzi e, ukrajinskými a moldavskými policajnými zbormi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Posselt. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, za vynikajúcu odpoveď. Ja by som sa chcel len spýtať, ako, mm, aká je situácia pri podpore vzdelávania policajných eh, príslušníkov policajného zboru. Eh, deje sa to v rámci východného partnerstva. A je Európska policia, Európska policajná akadémia zapojená do týchto procesov, alebo je to len na úrovni európskych, alebo teda členských štátov EÚ. Už e, samozrejme, spolu s Ukrajinou vedieme neustály dialog o týchto otázkach a môj kolega komisár Štefan File e, predložil model spolupráce, ja som s ním spokojná, a týka sa to aj vnútorných e, vecí, na to, aby sme hľadali možnosti a nachádzali možnosti, ako pomáhať ukrajinským orgánom a ďalej prehlbovať našu spoluprácu. No a samozrejme, to bude prebiehať, alebo na stretnutí ho niekoľko týždňov, to budeme ďalej eh, eh, riešiť. Nušom problém vzdelávanie eh, policajných príslušníkov bezprostredne sa nepredpokladá. Samozrejme, plánujeme s nimi spolupracovať, sú dôležitým susedom, máme spoločné, spoločné výzvy týkajúce sa cezhraničnej kriminality, takže bolo by dobré, keby sme sa mohli ďalej zapájať do podobných projektov, ale samozrejme aj Ukrajina musí zlepšiť svoje postupy. My im radi pomôžeme a uvidíme, k čomu to povedie z dlhodobého hľadiska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k otázke 21 pani, pána Papa Nikolau o e, zvyšujúcej sa kriminalite v Európe. E, Je to skutočný maratón, vážený prítomný. Nedávne štatistiky Eurostatu sú z mája 29 na roky 95 až 2007 a Nehovorí sa tam o e, náraste, tak ako o tom hovorí pán poslanec, ale my uznávame, že organizovaný zločin je hrozbou pre občanov a hospodárstvo v celej EÚ. Komisia chce predložiť relevantné návrhy a implementovať činnosti na boj proti rôznam, rôznym formám e, zločinu organizovanému alebo nie. Je to súčasť aj štokionskému programu pre všetky tieto oblasti na nadchádzajúcich 5 rokov. A nedávno komisia schválila štokholmský akčný plán a myslím, že moja kolegyňa Redingová tu bola pred pol hodinou a diskutovali ste o tomto akčnom programe. Komisia tento rok zverejní aj oznámenie o vnútornej bezpečnostnej stratégii a budú tam konkrétne návrhy a hodnotenie hrozieb na nadchádzajúcich 5 rokov a samozrejme organizovaný zločin bude súčasťou Spoločné hrozby si vyžadujú spoločné odpovede, takže mali by sme používať spoločne e, nástroje. A chcem hovoriť o troch typoch zločinov, ktoré sú naozaj európske, majú aj medzinárodný e, rozmer. E, kradnutie identity, zločin na internete a obchodovanie s ľuďmi. A tu chceme taktiež prísť s operatívnymi legislatívnymi návrhmi. Bude to v spolupráci s členskými krajinami, Európskym parlamentom, mimovládkami a súkromným sektorom. Naozaj dialog a spolupráca to je kľúčové slovo. Mali by sme zvyšovať efektívnosť a vzájomné pochopenie. Taktiež spolupráca s tretími a kandidátskymi krajinami je súčasťou tohto účinného boja. Chcem zdôrazniť, že ambiciózny prístup v rozhodovacom procese závisí od politickej vôle členských krajín. Účinná implementácia prijatých opatrení závisí od národných zdrojov, ktoré sú pridelené týmto hlavným cieľom. My môžeme môžeme ako komisia podporiť členské krajiny finančnými programami a spoluprácou na európskej úrovni. A je tu aj Lisabonská zmluva, ktorá poskytuje nové právomoci Európskemu parlamentu a chcem zdôrazniť, že vy máte zodpovednosť a dôležitú úlohu pri formovaní bezpečnosti v EÚ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Mitchell. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisárke za odpoveď. Ja som písal správu Európskej centrálnej banke minulý rok a išlo tam o výrazný nárast e, falšovania 500 eurových bankoviek a hovorila som o možnosti využívania e, na, e, počas prania špinavých peňazí a tak ďalej. Je to znepokojúce v Spojenom kráľovstve, takže chcem, aby e, komisárka sa venovala tejto problematike, aby sme vedeli, kto využíva takéto veľké množstva falšovaných 500 eurových bankoviek. Určite je e, opodstatnené podozrenie na daňový únik alebo nejakú inú e, zločineckú činnosť. Ja som sa nikdy s takou nestretol, hovorí pán predseda, ale pani komisárka. Ďakujem pekne, pán poslanec, za túto informáciu, určite sa tomu budem venovať a uvidím, či odhalíme eh, nejaké eh, trendy. Zatiaľ neviem viac, ale chcem sa vám poďakovať. Teraz pán Papa Nikolau, doplňujúca otázka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážená pani komisárka, ďakujem vám za vašu odpoveď bola veľmi precízna, boli ste veľmi úprimná a čestná. Ja si ja ocenujem vašu konkrétnu odpoveď. No hlavne aj vašu otázku na údaje, ktoré máte k dispozícii. Vy máte teda len údaje do roku 2007. E, ja som tú otázku však položil 5.5.2010. No a v Grécku boli vtedy zavraždení alebo prišli o života mm, na demonstráciách greckých obyvateľov, ktorí vyšli do ulice lepší život a traja ľudia. No a teraz eh, vzniká otázka, či komisia zamýšľa systematickejšie opatrenia aj či sa obratí na členské štáty v týchto prípadoch. Ja myslím, že čo najskôr treba zhromaždiť údaje, aby ste vedeli o vývinových tendenciách posledných rokov v európskych krajinách. Ďakujem. You, Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, komisia lutuje smrť týchto troch osôb počas nepokojov. Je to tragédia, keď nevinní zomierajú Ľutujeme a súcitíme s rodinami. Ako ste povedali, musíme obnovať naše štatistiky a Eurostat sa tomuto venuje a dúfame, že budeme mať lepšie hodnotenie. Onedlho neplánujeme žiadne iniciatívy v súčasnosti. Tieto zločiny a tieto smrti úmrtia sú hrozné, ale my máme na starosti iba e, cezhraničný zločin a máme uľahčiť spolupráci medzi národnými a európskymi e, úradmi, takže zatiaľ neexistuje nejaká iniciatíva na komisii. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, číslo 22, pán Poc, spoločná vízová politika EÚ a opäť komisárka Malmström. Yes, thank you. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci a vážený pán poslanec, vízová politika EÚ je harmonizovaná, je to spoločná politika, vychádza z troch právnych e, nástrojov, ktoré sa vykonávajú v členských krajinách. Usmernenie 531 z 2001, potom zoznam krajín, ktorých občania podliehajú vízovej povinnosti a ktorí nie, potom e, e, vízový kódex a potom usmernenie 1683 z roku 95. Tieto pravidlá sa vzťahujú na občanov všetkých tretích krajinách, ktoré, ktorí musia splňať tieto požiadavky. Prvé usmernenie e, vytvára vlastne zoznam tretích krajín, ktorých občania e, musia pri prekračovaní vonkajších hraníc mať víza. To je ten tzv. negatívny zoznam. Potom tiež pozitívny zoznam, teda občania, ktorí e, sú vyňatí z tohoto zoznamu na základe rôznych e, pravidiel, kde základným princípom je reciprocita. Toto sa vzťahuje na všetky členské krajiny okrem Írska a Spojeného kráľovstva, e, potom Norsko, takisto a Švajčiarsko. Ten princíp reciprocity v Európe dáva povinnosť, že občania sú vyňatí z cestovania do v prípade, že sú vyňatí, tak potom výnimka z vízových pravidel na základe reciprocity musí platiť aj v týchto tretich krajinách. Keď e, krajina e, zostáva, tie, e, ponecháva tieto e, povinnosti pre jednu, jeden či dva členské krajiny, tak e, reciprocita platí a to je rámec, kde komisia môže e, prijať opatrenia na znovu nastolenia týchto povinností pre občanov alebo návrh takisto odvetví, odvetných opatrení pre občanov tejto tretej krajiny. Tento systém funguje celkom efektívne, tak ako ukazuje správa komisie, periodická správa o reciprocite. 75 prípadov od roku 2005 nereciprocity 13, týkajúce sa 13 eh, krajín, tretich krajín nám boli oznámené. Odvtedy reciprocita bola nastolená s väčšinou z týchto tretich, tretich krajín, ako je napríklad Japonsko, Panama, Singapur, Austrália či Kostarika. V nedávnom období sme uzavreli jed, jednanie rokovania s Brazíliou, pokiaľ ide o uh, vyňatie z vízového programu. Pokiaľ ide o Spojené štáty a Kanadu, je to čosi, čo neustále s týmito krajinami prerokovávame. Mechanizmus sa nevzťahuje na tretie krajiny. V prípade, že krajiny na negatívnom zozname to vzťahuje len na jednu či dve krajiny, alebo keď sú tu rôzne podmienky, pokiaľ ide o rôzne členské krajiny. Aký komunitér takéto a, poz, prípady nepozná a neposkytuje primeraný mechanizmus a preto je pre nás veľmi zložité to riešiť. Ďakujem. Potts. Pán Poc, doplňujúca otázka, nech sa páči. Ďakujem, pane predsedo. Pani komisár... Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, pokiaľ Európska komisia je garantom spoločnej vízovej politiky, a ďakujem vám za vaše obšírne odpovede, pokiaľ je táto politika primárne založená na princípe reciprocity, ako dlho hodlá komisia ešte tolerovať bez precedentný asymetrický vízový režim, ktorý zaviedla Kanada voči členskej krajine EÚ, e, menovite Českej republike. Of... Ďakujem. Samozrejme, veľmi dobre poznám tento prípad, ktorý spomínate. A komisia veľmi aktívne sa do toho zapája. Kanadské úrady e, majú e, úrad v Prahe, a je tu jedna podmienka, ktorú sme im stanovili a takisto zistujú alebo stanovujú e, cestovnú mapu k nastoleniu, opätovnému nastoleniu e, bezvízového styku. Máme viacero stretnutí s Kanadou, e, Českou republikou, za účasti komisie, kde sa snažíme vytýčiť kroky, ktoré treba prijať. Kanadeniam prislúbili, že svoj zákon veľmi E, skoro predložia do svojho parlamentu, aby sa stav zmenil. Sme e, v kontakte s nimi i s českými orgánmi, aby sme zabezpečili e, neustále prebiehanie tohoto dialogu, aby tu bola konštruktívna atmosféra a aby sme mohli smerovať k riešeniu tohoto. Budeme to opätovne diskutovať v členských krajinách, keď budeme mať začiatkom júna zasadnutie rady. Mrzí ma, že tento problém ešte nie je vyriešený, ale môžem vás uistiť, že sa snažíme nájsť riešenie s našimi českými kolegami čo najskôr. The next question is number 20. Ďakujem. Otázka 23 pána Chuntisa týkajúce sa nevyriešených otázok medzi e, Tureckom a EÚ z 5. novembra 2009. Pani komisárka, máte slovo. No ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, áno, ja by som chcela pripomenúť, že rokovania s Tureckom boli náročné. Začalo to už s mandátom v roku 2002, ale nedávno e, sme zaznamenali mnohé pozitívne kroky minulý rok závery rady o nelegálnej e, imigrácii. Zrýchlili rokovania s, e, s Tureckom. No, minulý rok pán Baro, môj predchodca a švedský minister Bill navštívili o Turecko a zaznamenali pokrok Odtedy sa uskutočnilo viacero rozhovorov, debát, no a teraz sme už skutočne len krôčik od dohody o readmisnej dohode s Tureckom. No a komisia súhlasí, že ten znenie toho dokumentu je vyvážené a pracujeme na finalizácii tohto dokumentu a s príslušnými tureckými orgánmi sme v úzkom kontakte našim želaním je čo najskôr to finalizovať a podať správu o výsledkoch počas júnovej rady. No a budeme vás informovať, pretože budeme vás musieť požiadať o súhlas po uzavretí tej dohody. Čo sa týka Frontextu, tak tam nie je žiadne formálne prepojenie medzi rokovaniami o pracovných podmienkach a rád by som dohodol s Tureckom No a komisia príjma potrebné kroky na to, aby sme zaistili koherentnosť v oboch aktoch. Komisia nemôže sa vyjadrovať k delimitácii územia alebo k členským štátom, pretože to je v kompetencii členských štátov a chceli by sme vyzvať kontext, e, Frontex a členské štáty, aby prijali opat- e, opatrenia o um, o svojich, e, svojich, e, svojom majetku. Ešte pred koncom operácie. Pán Chontis, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, vážený pán predseda. Videli sme, že neustále sa tu objavujú e, problémy. Kontre, konkrétne zodpovedať tú otázku, ktorú sme už viackrát položili. Takže zdá sa, že aj rokovania sú veľmi náročné, sú problémy na tureckej strane, ktoré bránia prijatiu dohody. Ja vám ďakujem za vašu odpoveď, to, že ste povedali, že budeme informovaní o postupe rokovaní počas návštevy tureckého premiéra v Aténach bolo prijaté, bola prijatá dohoda o nelegálnych migrantoch z, Gr- z Grécka, Turecka, no už bolo prijaté určité memorandum a môže to mať tiež vplyv e, na rokovanie a dohodu medzi EÚ a Tureckom v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pani komisárka, máte slovo, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne za túto doplňujúcu otázku. A keď nepoznám úplne detaily dohody medzi EÚ a teda medzi Tureckom a Gréckom, ukazuje to konštruktívnu atmosféru tak grecké ako aj tureckej strany. Eh, prebiehajú paralelné rokovania s Tureckom. Ako som už povedala, z malen krôčik pred eh, ukončením atmosféra eh, je veľmi konštruktívna a to ukazuje nevyhnutnosť, aby to Európska únia dosahovala a rovnako záujem tureckej strany o dosiahnutie dohody o readmisii z EÚ. A samozrejme to prospeje každej zo strán. No ešte pa, pán Papa Nikolau má ešte do, doplňujúcu otázku. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. My už sme dávnejšie položili otázky v tomto zmysle a mm, odpoveď bola, že Frontex s Tureckom teraz rieši technické otázky a technické detaily. Na výbore Libe, hm, tam ste sa zúčastnili aj vy, a ste nás informovali o veciach, ktoré spadajú do vašej pôsobnosti. No a tam ste povedali to, že dohoda s Tureckom o nelegálnych imigrantoch je krátko pred uzavretím. No a nemusel byť do takéto dohody zapojený aj Frontex, pretože to je predsa dôležitý faktor v boji proti nelegálnemu pristahovalectvu. Ja neviem presne, ako by to mohlo byť zapracované do rokovaní, ale myslím, že aj Frontex eh, sa to musí spomenúť a mať vplyv v tejto mhm. otázke. No, ďakujem veľmi pekne. No, ja som vystúpila a eh, minulý pondelok na výbora Libe a trvám na tom, čo som povedala, že skutočne zaznamenávame progres a pokrok v rámci rokovaní s Tureckom, čo sa týka Frontexu a, a kontroly hraníc s Tureckom. Prijala sa dohoda na technickej úrovni. Diskusie prebiehajú na oboch stranách. No a v súčasnosti Frontex čaká z Turecka odpoveď na to, aby mohli diskusie ďalej prebiehať. Samozrejme, Frontex je dôležitým aktérom v týchto záležitostiach, ale všetko musí ísť pekne po poriadku Takže najskôr dohoda a potom dohoda s Frontexom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Číslo 24, baronka Latfortová, politiky EÚ na boj proti terorizmu a vydávaniu podozrivých CIA. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem pekne, ďakujem aj Sare Latford za túto otázku. Ako viete, mám na tomto záujem a spolupracovali sme aj v minulosti. Netreba hovoriť, že bezpečnosť a sloboda idú ruka v ruke a e, právny štát je jádrom boja proti terorizmu v EÚ. Opatrenia na boj proti terorizmu musia byť vždy e, pri plnom rešpektovaní základných práv a EÚ musí ísť príkladom. Nie je to iba právna požiadavka, ale aj kľúčová, e, kľúčový predpoklad pre vzájomnú dôveru medzi národnými úradmi a dôveru v, medzi občanmi. Snažíme sa skombinovať operatívnu e, a legislatívnu e, stránku a rešpektovať základné slobody. Vydávanie a tajné väznice, to sú jasné porušenia. Komisia to vždy zdôrazňovala a e, členské krajiny musia naďalej pokračovať vo vyšetrovaní s cieľom zistiť pravdu. Je to e, požiadavka, ktorá vyplýva z dohovoru o ľudských právach. Ide o to, aby mohli obete byť aj e, odškodnené. Máme Polsko a Rumunsko, oni musia vyšetrovať tvrdenia o, o tajných väzniciach a taktiež vítame začiatok vyšetrovaní v marci 2008 v Polsku. My sme sa obratili aj na litovské úrady a vítame ich proaktívny prístup a začanie vyšetrovanie, čo sa týka vydávaní tuto sme sa poučili aj z toho, čo bolo zverejnené v januári 2008. Potom jednotné európske ciele, e, pardon, nebo ktoré vstúpilo do platnosti v januári, taktiež monitoruje lety a budeme teda tomu samozrejme venovať veľkú pozornosť v rámci našich právomocí. V roku 2008 komisia poskytla e, informácie v dokumente o základných právach a boji proti terorizmu Ide tam o všetky zložky práva a rešpektovanie slobod pri boji proti e, terorizmu. Išlo o dotazník, ktorý vyplnili všetky členské krajiny a my teraz e, chceme e, sa presvedčiť o tom, aká je situácia v teréne predtým e, a po, pred a po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy ale nebudeme to špecificky e, hodnotiť z hľadiska vydávania, a, ale budeme e, sa venovať aj právny, právnej stránke. pokúsime sa poučiť z udržateľnej tvorby politik na úrovni EÚ. Baronka Latfordová, ďakujem pekne. Ja myslím, že Pani Malmstromová by mohla poskytnúť aj ďalšie informácie, ale to, čo ste povedali doteraz, bolo dosť povzbudivé, čo sa týka hodnotenia a ďalších návrhov. Ale je tu minulosť. Členské krajiny sa zúčastnili na takýchto nezákonných vydávaniach a je tu nedostatočná kontrola a zodpovednosť. Je tu veľký rozkol medzi slovami a činmi. Nemáme ešte stále e, plnú povinnosť zodpovedať sa. Môže e, komisia spraviť ešte niečo ako ochránkyňa zmluv, aby boli plne rešpektované povinnosti v budúcnosti. Ako by sa dalo vyšetrovať ja dúfam, že to bude možné aj v Spojenom kráľovstve s novou vládou, aby sme naozaj presne vedeli, čo sa stalo v minulosti a čo bolo nesprávne spravené. Pani komisárka, myslím, že to, čo spravil Európsky parlament eh, v tejto veci, pomohlo eh, pri objasňovaní týchto prípadov, aby, sa, aby sme sa to zvedeli, čo sa stalo. Je tu elán a záujem verejnosti o pravdu a Komisia naozaj povzbudzuje, e, podporuje plné vyšetrovanie v dotknutých krajinách a naďalej to sledujeme. Jednotné európske nebo. Tento návrh e, nám to taktiež pomôže monitorovať. Budeme tomu venovať pozornosť. Chceme, aby to bolo objasnené, ale viac konkrétneho komisia nemôže dosiahnuť. Budeme spolupracovať s parlamentom, tlačiť na objasnenie. Ďakujem pekne, pán Zemeke. Doplňujúca otázka na pol minútu. E, prosiť pani komisárz o e, informácie v pevnej mojim... Pani komisárka, rád by som vás poprosil, aby ste nás informovali o jednej dôležitej veci. Bod, boj proti terorizmu je dôležitý, k tomu sa hlásime a tu je dôležitá spolupráca európskych štátov. Otázka znie, či konštatujete, že je tu naozaj väčšia ochota zo strany európskych e, krajín spolupracovať, alebo je tu väčšia ochota e, e, poskytovať si dôležité informácie, ktoré sú potrebné pri, pre boj proti terorizmu. Sú tu pozitívne zmeny? Ďakujem. Boj proti terorizmu je naozaj rozhodujúcim prvkom v politike EÚ. Hlavné kroky podnikajú národné policajné služby a orgány. Európska únia môže podporovať túto činnosť, môžeme poskytovať určitý rámec, môžeme e, dohliadať nad nad eh, eh, rešpektovaním základných práv, môžeme podporovať obete, môžeme eh, podporovať ďalšiu spoluprácu. Môj pocit je taký, že v tej spolupráci sa mnohé deje medzi členskými krajinami. Je tu veľmi citlivá otázka z dielania informácií, výmeny informácií. Tu treba hovoriť o dôvere či nedostatku dôvery. Toto všetko sa dá riešiť harmonizáciou zabezpečovaním toho, že európske systémy plne rešpektujú právny štát, že e, si zaslúžia dôveru a tu Európska únia môže pomáhať. V štokholmskom programe e, je jasná ochota členských krajín posilniť spoluprácu, bojovať proti terorizmu, ale tiež spolupracovať s tretími krajinami, nielen v rámci EÚ. plné rešpektovanie e, ľudských práv a pokiaľ ide o problematiku CIA, tohoto nie, to sem nepatrí do, tejto, e, do tohto rámca. Ďakujeme za vašu presnosť a stručnosť, pani komisárka, hovorí pán predsedajúci v tejto zložitej oblasti. A teraz sa dostávame k otázke číslo 25. Pardon, 26 a 27. Pán McGuinness? Pani McGuinness? Nerada vás prerušujem, pán predsedajúci, ale vzhľadom na vaše, vašu liberálnu príslušnosť, mohli by ste nám vyjasniť v, časte, v časti 3, otázka číslo 33, kedy by asi prišla na čas, pretože sa snažíme navštíviť uh, viaceré stretnutia. Bude táto otázka na rade? Myslím si, že je to veľmi nepravdepodobné, že by sme sa dostali k otázke 33, hovorí pán predsedajúci. Uh, teraz otázka teda 5 otázok, 8 otázok. Well, apparently there's a series of combined questions. Uh... Je tu totiž otázka prekrývajúcich sa otázok. Pán Tajani odpovie jednou odpoveďou a vy budete mať potom možnosť doplňujúco sa pýtať na jednotlivé e, konkrétne otázky. Takže končíme 8.30, pretože tlmočníci a zamestnanci sa musia e, odstravovať, kým začneme opätovne o 9.00. Pán Tajani, máte slovo. Grazie, presidente. Parlo ormai nella nuova veste da due anni. Ďakujem, pán predseda. Malé a stredné podniky sú naďalej veľkou prioritou pre novú komisiu. Sme presvedčili, že je nevyhnutné zasadzovať sa za ne, aby sme zabránili tomu, aby sa hospodárska kríza stala krízou sociálnou pre malé a stredné podniky, e, by to bolo naozaj silným postihom. Small Business Act, tento zákon z roku 2008, ukázal celkom konkrétne kroky. 5 legislatívnych návrhov komisie, ktoré e, sú súčasťou tohoto Small e, Business Actu. Dve z týchto úprav už vstúpili do platnosti, o štátnej pomoci a potom tiež o znížených sadzbách DPH, tiež o, o neskorených e, platbách. Potom ďalej ide o oblasti o, sú, o štatút súkromnej spoločnosti v EÚ. To ešte Rada a parlament diskutujú. Komisia tiež e, prijala nelegislatívne opatrenia, opatrenia e, nelegislatívneho rázu Zavedli sme tiež systematický test eh, k eh, malých a stredných podnikov, napríklad pokiaľ ide o eh, neskorené platby a vyňatie tiež malých a stredných podnikov z určitých účtovných postupov a povinností výkazníctva. Napríklad komis- texty o malých a stredných podnikov boli implementované do národných zákonov, zákonodárských opatrení, zákonodárnych opatrení. Ide o program e, rozbehnutia e, konjunktúry. E, to je smer nášho úsilia. Určité opatrenia tiež smerovali k zlepšeniu prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky. Ale rôzne opatrenia sa líšia od členskej krajiny k členskej krajine a preto musíme pokračovať v týchto opatreniach ešte na národnej úrovni. Naše opatrenia budeme ďalej rozvíjať a budeme sa starať o to, aby odporúčania boli e, uvedené do života aj na národnej úrovni. Politika malých a stredných e, podnikov sa tiež plne preberie do stratégie Európy, Európa 2020. Je súčasťou množstva iniciatív a to sa ešte raz e, preverí, keď stratégie budú implementované v členských krajinách. Všetkých 10 e, usmernení, ktoré komisia vypracovala, vyžadujú e, členský, od členských krajín, aby vypracovali vlastné opatrenia na základe e, princípov Small Business Actu. Ďalší krok bude spočívať v tom, že členské krajiny tieto opatrenia naozaj implementujú a zapracujú do svojich národných programov. Do konca roka prebehne hĺbková analýza implementácie týchto e, legislatívnych zámerov alebo tohoto zákona, ktorá bude, teda textov, ktoré budú uvedené do života, aby sa to zohľadnilo aj v Európe 2020, aby tu bol zlepšený prístup k úverom, k inováciám, k podpore e, podnikateľského ducha, k opatraniam na internacionalizáciu malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky osobitne tie je podniky, ktoré e, vedú mladí podnikatelia, budú hlavnými užívateľmi týchto nových iniciatív. Vieme, aké ťažkosti majú malé a stredné podniky, ťažkosti dostať finančné prostriedky a preto Európska komisia rozvoj tohoto sektora pozorne sleduje, predovšetkým pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou centrálnou bankou, aby tu boli pravidelné revízie a štúdie situácie. Komisia e, tiež vypracovala množstvo programov s finančnou podporou malých a stredných podnikov, aby tento prístup e, ku kapitálu pre tieto podniky e, mohol byť zlepšený Rámcový program pre konkurencie, schopnosť a inováciu má via, e, viacero finančných nástrojov. Ide tu o spoluprácu s Európskym investičným fondom, zo, zlepšia, spolu, zlepšená spolupráca so zárukami pre malé a stredné podniky. Máme tu špecifické finančné nástroje, a aby sme zlepšili prezentnosť týchto podnikov na európskych trhoch Ďalej potom tu ide aj o mikropodniky, ktoré majú ťažkosti získať prostriedky ad hoc. Prístup k úverom sa zlepšil vďaka navýšeniu rozpočtovej linky, ktorá má, ktorú má k dispozícii Európska investičná banka pre e, ďalšie banky, ktoré posúvajú tieto prostriedky ako pôžičky malým a stredným podnikom. V roku 2009 Európska investičná banka dala k dispozícii celkovo 13 miliárd eur na úvery a to je zvýšenie o 45 v porovnaní s predošlým rokom. Viac ako 75 z 21 miliónov eur, ktoré v roku 2008 až 2009 boli e, dané k dispozícii, sa skutočne aj zrealizovali poberateľom. E, Bolo to množstvo malých a stredných podnikov v celej EÚ. Takisto sa uskutočnila konferencia na vysokej úrovni, kde sa hovorilo o rizikovom kapitáli, zúčastnili sa malé a stredné podniky, zástupcov Európskeho parlamentu, Európska centrálna banka a ďalšie inštitúcie. Boli tu nové stratégie e, a zisťoval sa možnosti prístupu k finančným prostriedkom malých a stredných podnikov. Bola to dôležitá možnosť na e, diskusiu o možných opatreniach, ktoré treba prijať na to, aby sme mohli mali prospech týchto podnikov prostriedky na to, aby sme podporili nový e, rozmach a hospodársky rast Konštantne diskutujeme, e, máme diskusné fóra o rizikovom kapitáli so zástupcami malých a stredných podnikov. Kvartálne zamýšľame stretnutia. Toto fórum má byť zriadené ako prvý krok stratégie na to, aby sme mali palán stability na podporu malých a stredných podnikov v EÚ. Chcem využiť túto možnosť na to, aby som vás informoval o tom, že v rámci prvého týždňa EÚ pre malé a stredné podniky viac ako 1200 regionálnych, lokálnych a národných podujatí sa uskutoční k rôznym témam, ktoré sa týkajú tejto podnikateľskej oblasti. Tento týždeň malých a stredných podnikov začne 25. mája, potreba do 1. júna, paralelne s odovzdávaním Európskej ceny pre za e, vynimočného podnikateľského ducha 31. E, mája v Madride. To všetko ukazuje, že sa osobne angažujem na, za to, aby sme dosiahli to, že zamestnanosť v EÚ vďaka podpore malých a stredných podnikov dostáva podporu Eh, obhajujeme ju, pretože je dôležité, aby veľké eh, eh, oblasti súkromného priemyslu mohli byť reštrukturalizované. Pracovné miesta môžeme vytvoriť len vtedy, keď budeme podporovať malé a stredné podniky, pretože tieto sú chrbtovou kosťou našich hospodárstiev. Ďakujem pekne. Zmeníme postup, pretože komisár tak komplexne zodpovedal otázku, takže jedna po druhej majú autory pol minúty a ako prvá pani Harkin, no, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja by som chcela poďakovať komisárovi. Vy ste hovorili o jednom z najväčších problémov, o tom, že je to prístup k kapitálu a Európskej centrálnej banke. Ste hovorili o Európskej investičnej banke. No avšak obrovské množstvo sa nedostáva k podnikom a to hlavne kvôli nezhodou medzi potrebami malých a stredných podnikov a cieľmi Európskej investičnej banky. Takže ja sa chcem spýtať, či súhlasíte, že niektoré opatrenia treba zaviesť e, na malé, pre malé a stredné podniky a akú úlohu bude zohľať komisia a ďalej e, uprednostňujete nejaké garančné systémy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Higgins. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja v plnej miere súhlasím s tým, čo povedal komisár, že malé a stredné podniky sú mimoriadne dôležité, hlavne keďže nie len vytvárajú pracovné miesta, ale aj kvôli tomu, že sú dolnejšie ako veľké spoločnosti. súhlasím s tým, čo povedala Marian Harkin a najväčším nedostatkom je nedostatok finančných prostriedkov. No a okrem toho je tu množstvo byrokracie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Mitchell. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem spýtať komisára, či zhodnotie aj aspekty nepriamého financovania, s ktorými sa stretávajú eh, malá stredné podniky. Ja neviem, ako je to v vašej krajine, ale v našej krajine ale neexistuje už nejaký mm, bankový manažer a my dávame peniaze bankám a tie však už nehodnotia vôbec ľudí eh, aj kredibilitu. No a nám, ak sa podarí eh, vytvoriť jedno miesto v malom, len jedno pracovné miesto v každom malom a strednom podniku Európskej únie, tak eh, odstránime nezamestnanosti. Ja by som chcel požiadať, aby ste využili svoj vplyv a aby sme sa vrátili k tým eh, tradičným eh, bankovým manažérom a nadvezovali eh, tie staré dobré vzťahy s malými strednými podnikmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Award. Ďakujem pekne, pán predseda. No a jasná otázka je, či komisia je presvedčená o tom, že týždeň malých a stredných podnikov dosiahne svoje cieľe. Chcel by som, chcel by som sa spýtať, aké kroky budú prijaté, aby aj členské štáty a Európska únia vytvorili prostredie, kde malé stredné podniky, rodinné podniky dokážu prežiť, prežiť a kde podnikateľský duch bude odmeňovaný. Ďakujem. Pán komisár, môžete byť, prosím, stručný, pretože musíme eh, skončiť o 20.30. Ospravedlňujem sa, pán Belet. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa vyjadrili, čo sa týka Európskej investičnej banky. Ja som od samotného začiatku svojho pôsobenia sa stretol s predsedom Mejštatom a povedal som mu, že je potrebné, aby 30 miliard, ktoré plánovala banka pre malé a stredné podniky, naozaj sa dostali k adresátom. Povedal som, že už od samotných vypočutí sa budem tejto téme venovať, teda ešte pred samotným potvrdením komisie. Zatiaľ myslím, že 5 až 7 miliard bolo naozaj prerozdelených. Ja som predsedovi Mejštetovi povedal, že sa to musí urýchliť. Je však pravdou, že tak ako to tu odznelo, sú ešte problémy súvisiace s fungovaním bank. Ako povedal posledný rečník, všetky banky sa nezameriavajú na e, špekulácie. Existujú našťastie ešte bankári, ktorí poznajú podniky, ktorým záleží na ich osude a ktorí robia všetko, čo je potrebné. Takže nie všetci sa správajú tak ako niektorí americkí bankári. Pred pár dňami sme spolu s mnohými poslancami venovali pozornosť tejto otázke. Vytvorili sme fórum, ktoré sa venovalo otázkam financovania malých a stredných podnikov. Treba eh, klas dôraz na inovácie, ale inovácie nie sú možné bez financií. Ja naozaj budem tlačiť na banky, hlavne na tie, ktoré prijali záväzky, ktoré majú financovať inovácie a malé a stredné podniky. Komisia sa pokúsi byť e, akýmsi lídrom. Nedávno sme rokovali s Európskou investičnou bankou a myslím, že sa nám spoločne podarí dosiahnuť naše ciele. Uh, Všetci dobre vieme, že malé a stredné podniky sú našim najlepším liekom na krízu. Treba sa vyhnúť tomu, aby táto kríza sa stala aj sociálnou. Vedzte, že ja som plne mobilizovaný a chcem, aby boli MSP chránené, čo sa týka ich finančných záujmov ja dúfam, že takýchto podnikov bude čím ďalej, čím ďalej tým viac. E, naše trhové hospodárstvo musí zaručiť ich konkurencieschopnosť, tak ako je to aj v súlade s Lisabonskou politikou. Musíme dosiahnuť aj sociálne ciele. E, pán predseda, ľutujem, že to musíme takto skrátiť, ale predchádzajúca rozprava trvala o 30 minút dlhšie. Tí ktorí nenašli odpoveď dnes, dostanú písomne, písomnú odpoveď, takže do 21. hodiny sa schôdza odročuje.